Colleghi, teda. colleghi, possiamo cominciare? Drahí kolegovia, dovolte, aby sme začali schôdzu. Rád by som vás informoval, že pán predseda Albertini má bohužiaľ závažné stretnutie v Taliansku príde až dnes popoludní. Takže vás poprosím o spoluprácu, kým budem predsedať schôdzi ja. Dovolte mi pripomenúť vám, že popoludní budeme spoločne s DV hlasovať o kandidátoch na Sacharovovú cenu. Bude to mimoriadne dôležité hlasovanie a preto vás poprosím, aby ste sa dostavili. Informácie k tlmočeniu. Tlmočenie máte k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch, okrem malčtiny a dánštiny. Podľa článku 146 rokovacieho poriadku, ktorý umožňuje výnimky z jazykového režimu. A to z dôvodu nedostatočného počtu tlmočníkov v danom jazyku. Preto vás prosím o pochopenie Poďme teda k schváleniu zápisnice z 15. Má niekto nejaké výhrady? Nikto nič. Takže máme zápisnicu schválenú. Oznámenia predsedajúceho ja nemám nič, čo by som vám chcel oznámiť. Ani v bode rôzne nemáme žiadne body, takže sa dostávame k bodu číslo 5. Bodom číslo 5 je elektronické hlasovanie o zozname tretich krajín, ktorých občania musia mať vízum pri vstupe na územie Európskeho spoločenstva. A rovnako ide o zoznam, ktorých občania takéto vízum nepotrebujú. Poprosím vás, aby ste si pripravili hlasovacie kartičky. Hlasovanie bude prebiehať, ako som už spomínal, elektronicky. Zároveň pripomínam, že kolegyňa Sarah Ledford, ktorá je spravodajkyňou pre túto problematiku, ktorá predkladá teda túto správu, sa bude chcieť vyjadriť, ale zatiaľ tu máme len pani Taniu Fažan. Text máte pred sebou, rovnako ako pozmaňovacie návrhy. No my budeme o týchto návrhoch teraz postupne hlasovať. Na tieto účely odozdávam slovo navrhovateľke pani Sara Latford. Nech sa vám páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Myslím si, že sme tu mali veľmi plodnú rozpravu v našom výbore minulý týždeň. Myslím si, že sa tam vyjadila nielen veľmi silná podpora cieľu tejto úpravy, teda aby sme mali bezvízový styk pre krajiny Západného Balkánu v rámci kontextu záruk, pokiaľ ide o držanie bezpečnosti v kontexte referenčných hodnot, ktoré musia tieto krajiny dosiahnuť. Takže ako spomínam, široká podpora pre cieľ tejto úpravy. Myslím si, že väčšina podporila aj ten prístup, ktorý bol prijatý. Podľa môjho názoru je môj prístup e, konzistentný s prístupom pani Fajon, ktorá sa tiež e, k tomu vyjadrí a je spravodajkyňou v gestorskom výbore LIBE. V prvom rade chcem povedať, že si myslíme, že všetkých 5 krajín Západného Balkánu to sú krajiny, ktoré sú v stabilizačnom asociačnom procese a spadajú do záverov z Tesaloník, že by tieto mali byť zaradené do rozsahu platnosti tohto pozmeneného nariadenia. V mojom stanovisku pre výbod AFED tomu som predložila návrh číslo 17, ten je kľúčový, pokiaľ ide o zaradenie Albánska a Bosny a Hercegoviny do rozsahu súčasného nariadenia. Ako by sa to realizovalo? Realizovalo by sa to tak, že by komisia hodnotila implementáciu takejto výnimky z vízovej povinnosti pre tie dve krajiny, ktoré do konca oktobra zrejme nesplnia referenčné hodnoty. Ešte raz opakujem, je to Bosna, Hercegovina a Albánsko. To znamená, že by nemusela komisia predložiť nový formálny návrh budúci rok. Preto je to také dôležité. Ku Kosovu Sedmička, to je kľúčový pozmeňovací návrh z mojej strany. Tam ide o to, že by mal prebiehať dialog, vízový dialog s Kosovom, tak, aby sa vytvoril určitý roadmap, určitý cestovný plán vízovej liberalizácie. Ja som to z nej nezmenila a tomu zodpoveda návrh číslo 7 a stiahla som môj pôvodný návrh číslo 1. Poprosím vás, hlavne teda komisiu, o strpenie, o dôveru. Ja viem, že z niektorých kruhov sa ozývajú obavy o tom, ako dosiahnuť formuláciu, ktorá bude na jednej strane pragmatická, ale zároveň uzná právne ťažkosti, a náhľady na status Kosova. Teda je tu skutočnosť, že 22 krajín uznalo nezávislosť Kosova, teda Kosova ako nezávislý štát a zvyšných 5 nie. Takže poprosím kolegov, aby ma podporili, aby hlasovali za návrh číslo 7. Ak to pre nich nebude možné, tak je tu aj osmička, ktorá ide podobným smerom, ide v podobnom duchu, ale poprosím, podporte sedmičku. Tie detaily, tými sa môžeme zaoberať potom v kontexte výboru LIBE. Ešte stále tu prebiehajú nejaké diskusie s cieľom vyhovieť čo možno najväčšiemu počtu kolegov, teda aby našli takú formuláciu o Kosove, s ktorou sa každý zžije, pričom ten náš spoločný cieľ je rovnaký a je ním zapojenie občanov Kosova do tohto procesu. Takže poprosím vás o dôveru v tejto súvislosti. Ďalšia vec. Vo výbore LIBE budeme musieť tiež e, skompletizovať e, konečnú verziu toho právneho znenia, pokiaľ ide o Albánsko a Bosnu a Hercegovinu. Vy, čo ste boli v Líbe, iste viete, že je tu určitý problém, pokiaľ ide o právny jazyk použitý v ustanovení, podľa ktorého má pre tieto krajiny byť e, uskutočnená vízová liberalizácia. Znova vás poprosím v dôveru, podporte prosím 17 a potom už tie detailní, detailiky o, e, doladíme vo výbore Líbe. To je všetko z mojej strany. Dúfam, že som vám to objasnila. Grazie, la parola quindi alla collega onore... Ďakujem pekne. Slovo má pani kolegyňa Fajan. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, pani Latford. Ako spravodajkyňa vo výbore LIBE sa chcem poďakovať všetkým za úzkú spoluprácu, teda hlavne pani uh, Sara Latford a pani Kráca Myslím si, že pani Latford vypracovala veľmi dobré stanovisko k vízovej liberalizácii a budeme naďalej úzko spolupracovať, aby sme dospeli k dobrým kompromisom k textu, ktorý pripravujeme o výbore LIBE. Ako spravodajkyňa pre vízovú liberalizáciu by som rada zdôraznila pred vašim hlasovaním ešte niekoľko vecí, e, pokiaľ ide o túto legislatívnu správu. Poprvé, vítam vízovú liberalizáciu pre Macedóniu, Macedónsko, e, Srbsko a Čiernu horu od 1. januára 2010. Iste viete, že Macedónsko e, splnilo kritéria pred niekoľkými týždňami. Srbsko a Čierna hora slúbili komisii, respektíve oznámili komisii, že minulý mesiac e, všetky referenčné hodnoty splnili a ja dúfam, že komisia toto aj uzná ako skutkový stav. Pokiaľ ide o moju návštevu v Sarajeve minulý týždeň. Viete, že Albánsko a Bosna a Hercegovina boli e, vyňaté z júlového návrhu. Uh, a teda to technické hodnotenie v tom čase bolo správne, ale bohužiaľ sme podcenili riziko prehlbenia etnických divízií v regióne. No a ja som bola v Sarajeve minulý týždeň a môžem naozaj len potvrdiť, že situácia politická je mimoriadne zložitá a môže sa ešte zhoršiť, ak nevyšleme teraz veľmi silný pozitívny signál príslušným orgánom, teda že došlo o e, významný pokrok v lete. E, šéf delegácie komisie v Sarajeve. Ja som tam teda bola e, zagratulovať minulý týždeň e, príslušným e, orgánom a za niekoľko týždňov sa im podarilo splniť až 90 referenčných hodnôt vrátanie opatrení v boji proti korupcii, proti praniu špinavých peňazí, proti financovaniu teroristických aktivít a tak ďalej. Dokonca sa podarilo dosiahnuť dohodu o výmene policajných údajov. Naozaj veľmi e, zložité úlohy, ale podarilo sa im ich spoločne e, dosiahnuť. V júli, e, keď komisia dala zelené svetlo, teda go, iba trom krajinám, tej situácia vyzerala úplne inak Situácia teda v zvyšných krajinách bola veľmi komplikovaná. E, mali pocit, ako by to bolo nejaké e, občianstvo druhého, druhej kategórie, hlavne v prípade e, Bosniakov. Takže Budúci týždeň Bosna a Hercegovina začne s vydávaním biometrických pasov. Nemali by tu byť problémy. 65 tisíc pasov by malo byť vydaných do konca tohto roka. A naozaj sa snažia zo všetkých síl, aby svojim občanom mohli e, poskytnúť dobré správy. Som presvedčená, že teraz je teda jasné, že teraz je naozaj na čase vyslať pozitívny signál a v tomto duchu som ja vypracovala moju správu a pani Sara Latford vám to už odprezentovala. E, Chcem, aby sme im dali tú šancu, aby sme ich predbežne presunuli na zelenú lístinu už teraz, pričom úplná liberalizácia e, nastane až keď splnia všetky referenčné hodnoty. E, potom teda budeme musieť znova e, zrevidovať, znova novelizovať našu legislatívu. Komisia chce vyslať do Bosny a Hercegoviny expertnú misiu a to čo možno najskôr, aby sa skončilo hodnotenie už začiatkom budúceho roka. Albánsko tiež dosiahlo ďalšie pokroky. Všetky referenčné hodnoty, pokiaľ ide o bezpečnosť pasov, boli splnené. 155 tisíc biometrických pasov už bolo v tejto krajine vydané a to len od e, júla. Ďalej je tu pokrok, pokiaľ ide o ilegálnu imigráciu, pokiaľ ide o občianské práva, verejný poriadok a tak ďalej. Dovolte mi ešte niekoľko slov ku Kosovu. Kosovo je jedinou krajinou Západného Balkánu, ktorá je úplne vynechaná zo systému vízovej liberalizácie. Ja viem, že je to veľmi citlivá otázka my sa naozaj snažíme nájsť také riešenie, ktoré bude rešpektovať stanoviská všetkých členských štátov a ja si myslím, že musíme nájsť riešenie pre Kosovanov, že to je tiež naša úloha. Musíme sa snažiť zapojiť Kosovo nejakým spôsobom do procesu vízovej liberalizácie ja pochádzam zo Slovenska, a e, musím povedať, že Západný Balkán je potrebné vnímať ako určité puzzle a keď e, nejaké dieliky vypadnú, tak sa naruší e, celý ten obraz a môže to viesť ešte k väčším etnickým rozdielom a rozdeleniam na Balkáne. Je potrebné uvedomiť si, že hovoríme o ľuďoch, že hovoríme o ich základnom práve, práve voľne sa pohybovať, cestovať. Ja som dostala nedávno list od študenta z Bihaču, Bihač je blízko, Slovenska. No a v tomto liste som sa dozvedela, že e, vzhľadom na tie všetky zatvorené hranice e, mladí e, ľudia nemohli cestovať a preto vlastne niektoré, niektoré, niektoré krajiny alebo študenti v niektorých krajinách nebudú môcť cestovať, hoci v iných krajinách študenti cestovať budú, budú môcť a to ich naplňa smutkom. Preto je dôležité, aby sme rozšírili vízovú liberalizáciu na všetkých občanov Západného Balkánu, aby mohli voľne cestovať do Európskej únie. Grazie. Abbiamo una lista. Ďakujem. Takže máme tu hlasovací zoznam. O prepačte, ešte predtým máme dlhý zoznam rečníkov, ktorí chcú prehovoriť, preto vás chcem poprosiť, aby ste hovorili krátko, tak aby som mohol dať slovo všetkým. Ako prvá kolegyňa Pak, nech sa páči. Pán predseda, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Chcem len povedať, že otázka vízovej liberalizácie nemá nič spoločné s diskusiou o rozširovaní EÚ. Poprosím vás, majte to na pamäti. Ešte keď Juhoslávia existovala, všetci z Juhoslávie mohli cestovať, všetci, eh, alebo nikto z nich nebol konfrontovaný s tým problémom ako teraz. Takže poprosím vás, rozlišujte medzi eh, vízovou liberalizáciou a mm, vstupom do EÚ. To sú dve odlišné veci. Komisia a rada nesmú rozlišovať medzi krajinami, pokiaľ ide o prístup k ním. Ak Srbsko a Čierna hora ešte nesplňajú podmienky, tak musia byť vnímané tak, ako iné krajiny, ktoré nesplňajú podmienky. Takže v tom istom kontexte ako sa menujú Srbsko a Čierna hora, sa musia menovať aj Bosna, Hercegovina a Albánsko, pretože tieto krajiny ešte nesplnili všetky stanovené podmienky, ale od júna sa v oboch krajinách naozaj mimoriadne veľa zmenilo, odohralo. A Nebudem opakovať, čo sa povedalo o Bosne a Hercegovine. Ja som to povedala už v mojom predchádzajúcom vystúpení. Napriek tomu chcem povedať, že sa stále zabúda na to, že Albánsko je mimoriadne stabilná krajina so stabilnou koaličnou vládou po posledných voľbách, ktorá všetko investuje do toho, aby sa mohli stať aj členom Európskej únie. Viac než 100 tisíc biometrických pasov, kolegovia, od júla. Sú krajiny, ktoré to ešte nemajú, takže vás poprosím naozaj zo srdca, hlavne komisiu, aby nerozlišovala medzi tými krajinami, pokiaľ ide o jej prístup. To by išlo proti dobrej viere a to by išlo proti očakávaniam, ktoré na nás skladú tu v Európe. Takže Albánsko a Bosna Hercegovina prosím rovnaký prístup k ním ako k ostatným strom krajinám. A Kosovo je špecifické. Ja si myslím, že v pozmaňovacích návrhoch, ktoré v plnej miere podporujem, Kosovo sme podľa mňa mm, Mm, podľa možností e, vyriešili, ale nemôže tu vzniknúť nejaká čierna diera, pokiaľ ide o e, vízovú liberalizáciu. V tom sa zhodneme a preto som presvedčená, že by sme nemali ísť cestou 18 vrhu číslo 18, teda že by sme vyzvali znova komisiu, aby budúci rok ešte raz začala nejaké právne konanie. Nie, teraz musíme jasne povedať, že keď podmienky budú splnené, tak môžu krajiny vstúpiť vtedy a vtedy. A to je potom potrebné overiť. Nemusíme otvárať nejaké nové postupy. Tým by sme celý ten proces iba natiahli, takže preto som proti návrhu číslo 18 a pevne verím, že 17 prejde. Ďakujem, pán predseda. La parola al collega Vigenin o Vigenin. Ďakujem, pán Vigenin. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že by sme nezač- nemali začínať novú debatu o tejto otázke, mali by sme čo najskôr hlasovať, pretože máme dnes eh, dosť veľa na práci, ale ako tieňový spravodajca, by som sa chcel poďakovať baronke Lutvardove, za úzkú spoluprácu aj s výborom LIBE, pretože je e, potrebné vyslať jasný signál e, v celkovo podporujeme pani Ludford, ako aj pani e, Tajon. Myslíme si, že musíme zahrnúť všetky krajiny do legislatívneho návrhu a stanoviť presné podmienky Nechcem zopakovať všetko, čo už bolo povedané, ale len niekoľko slov o Kosove. Chceli by sme presnejšiu pozíciu v našej skupine ohľadom tejto otázky. To znamená, že ešte nie sme pripravení podporiť eh, návrh 7 pani Ludfordovej. Chceli by sme požiadať ale o podporu návrhu 5 Myslím si, že je to kompromis, ktorý môže podporiť celý výbor pre zahraničné otázky. A viem, že niektorí kolegovia predložili ďalšie návrhy, ale myslím si, že ten návrh číslo 5, e, ten môžeme podporiť všetci. A nakoniec e, sme presvedčení, že musíme poskytnúť túto príležitosť Bosne a Hercegovine a Albánsku, predovšetkým ak zoberieme do úvahy pokrok, ktorý dosiahli a potrebujeme naozaj toto rozhodnutie pre tento región, pretože bezvízový režim alebo to rozhodnutie je veľmi dôležité pre občanov a nemali by čakať na ďalší legislatívny proces. Mali by sme zahrnúť teda tieto dve krajiny už teraz. Ďakujem, iba jedno upresnenie. Keď vám odovzdám slovo, Ehm, nemali by ste začať diskutovať o tom, čo kolegovia možno povedia alebo nepovedia. Ehm, mali eh, by ste sa venovať iba tej otázke a teda konkrétne obsahu pozmeňovacích návrhov. Nemali by sme otvárať debatu, pretože tá už prebehla. A teraz eh, pán Tála. Ďakujem, pán predseda, len veľmi stručne, predovšetkým preto, lebo rozumiem tomu, že budeme e, o tomto hneď hlasovať. Ako občan bývalej Jugoslávie môžem potvrdiť, že pred 20 rokmi situácia bola pre nás veľmi e, jednoduchá. Bolo ľahké e, cestovať do Benatok, Solúnu, alebo Grácu. Naozaj bolo to jednoduché. Pred 25 rokmi nebolo tak ľahké cestovať napríklad do Bukurešti, Sofie alebo Budapešti, ale môžem povedať to teda, že bývalé Jugoslávie, Jugoslávii bývali teda občania boli zvyknutí na to, že mohli cestovať na západ a chceli by sme sa teraz vrátiť k tej situácii tak, aby mladá generácia tiež mohla pocítiť, ako tomu bolo pred 20 rokmi, takže mali by sme podporiť túto liberalizáciu. Bude to veľmi silné posolstvo tomuto regiónu a naozaj veľmi významné, čo sa týka otázky Kosova. Môj návrh je taký, tento bod Mali by sme teraz zabudnúť na tie právne otázky ohľadom Kosova toto teraz robíme pre občanov eh, Kosova, pre ľudí, ktorí si zaslúžia tie isté práva, bez ohľadu na to, či už ich krajinu uznali členské štáty alebo nie. Ďakujem. Ďakujem. Ešte raz vás poprosím, vážení kolegovia, aby ste sa zamerali iba na pozmeňujúce doplňujúce návrhy, aby ste nám povedali, čo si o nich myslíte, pán Fambála. Ďakujem, pán predseda. E, tiež si vážim prácu kolegyne Lotfordovej a myslím si, že by sme mali nielen vyslať signál Západnému Balkánu, ale aj členom 27 členských štátov. E, musíme bojovať proti terorizmu, organizovanému zločinu, migrácii, nelegálnej migrácii a tak ďalej. Tiež chcem povedať, že ak tieto krajiny budú mať e, bezvízový režim, e, tak to musí byť iba vtedy urobené, ak splňa všetky stanovené podmienky. Ďakujem. Pani Poskot. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že e, návrhy pani Ludfordovej a pani Fajon sú e, veľmi e, rozumné. Nemali by sme robiť rozdiely medzi Bosniakmi, Srbmi a Chorvátmi. Mali by sme zaručiť, že kritéria sú splnené, ale nemali by sme dopredu niekoho vylúčiť. Myslím si, že každý chápe, že sme proti prílišnej byrokracii Takže ak sú splnené podmienky, tak by sme tieto krajiny mali zaradiť do bezvízového režimu. Ďakujem pekne. Pán Kačín. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som všetkým e, pripomenúť, akú úlohu má parlament. My sme tí, ktorí by mali podporovať dynamiku e, regiónu. Je naozaj veľmi dôležité, aby Európsky parlament vytváral lepšie podmienky pre túto dynamiku a pre lepšiu mm, atmosféru a podmienky v týchto krajinách. Týmto spôsobom môžeme podporovať proeurópske síly v Európe. To je dôležité. Napriek tomu, že sa zdá, že Bosnia a Hercegovina to je ten najťažší prípad, e, tento štát naozaj môže pokročiť e, a napredovať veľmi rýchlo. Chcel by som privítať e, prácu pani Ludford a pani Fajon a spomenúť to, že e, komisia zhodnotila pozmeňujúci návrh 2, úvodné ustanovenia 4 a to je veľmi dôležité, teda čo sa týka Albánska. Ale Tiež, čo je veľmi dôležité, je to, že Kosovo nemôžeme už viac ignorovať. Je na čase, aby sme uznali Kosovo a ich občanov e, nie ako štát, ale to, že teda nám záleží na základných ľudských právach, to znamená slobodný poho- pohyb ľudí z Kosova. Nemôžeme to ignorovať a mm, zatlačať do úzadia tie najzákladnejšie a najdôležitejšie záujmy týchto ľudí. Vážení kolegovia, znova vás poprosím o to, aby ste boli veľmi struční, nemáme veľa času. Pán Malena. Eh, ďakujem, pán predseda, len veľmi stručne. Veľ, veľa ľudí navrhuje to, že víza zabraňujú voľnému pohybu ľudí, ale tomu nie je tak e, žiadosť o víza môžu podporiť voľný pohyb ľudí. nemali by sme sa tváriť, že ako keby boli zatvorené hranice, ale my chceme zabrániť to, aby sa kriminálnici a organizovaný zločin šíril. A bezvízový režim by mohol byť e, dobrým signálom pre teroristov a to naozaj nechceme vyslať Eh, pán Sivieč. Pán predseda, program, ktorý sme prijali na začiatku stretnutia, nepredpokladal diskusiu o eh, tejto správe. Aspoň teda ja to tak nevidím. A vyzerá to tak, že my teraz práve máme túto debatu. Mali by sme elektronicky hlasovať, čo znamená, že teda musíme byť tu, v tejto miestnosti a mali by sme dokončiť o, e, proces o, e, prijatia tejto správy. Inak to znamená, ak, nebudeme teda, ak to teda neurobíme, tak znamená, že nejdeme podľa programu. Ďakujem. Ako som už predtým povedal, je pre mňa veľmi ťažké um, prerušiť kolegov, uh, keď uh, začnú rozprávať a keď teda by sa mali venovať iba obsahu pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov, ale ak uh, členovia výboru súhlasia, tak by sme mohli hlasovať. Ak ste za, tak sa prihláste Áno, pani Latford poprosila o slovo. Áno, len veľmi stručne, konkrétne pre pána Van Balana a tiež časti aj ako odpoveď e, pani Madlina, e, že bezvizový režim je dobrým signálom pre teroristov. To nie je pravda. Ja môžem povedať to, že ak krajiny nesplnia referenčné hodnoty, tak samozrejme nemôžeme im dať bezvízový režim. E, to znamená, že musia zabezpečiť e, verejnú, verejný poriadok, súdnu spoluprácu, e, spoluprácu v, v súdnych právnych otázkach a tak ďalej. Tiež sme to riešili podobne, keď sme mali v Írsku a v Veľkej Británii Um, voľný pohyb osôb a keď e, fungovala Íra, ale vtedy sme nezrušili ten voľný pohyb e, osôb. Myslím si, že by sme mali aj teraz to brať do úvahy. Vážení kolegovia, ešte raz, raz by som chcel zopakovať, čo som aj povedal predtým. Ak väčšina členov výboru uh, chce hlasovať, tak vás poprosím, aby ste zdvihli ruky. Takže ešte raz, áno. Myslím si, že je jasné, väčšina členov chce hlasovať, takže môžeme prejsť k hlasovaniu. Dúfam, že to nebudete považovať za impertinentné, ak teda prejdeme k hlasovaniu. Ah. Allora, procediamo alla votazione dell'emendamento 17. Takže prejdeme k hlasovaniu. Pozmenujúci návrh 17, predložený e, spravodajkyňou, kto za? Proti? Prijaté. Pozmenujúci návrh 18, Pardon, opravuje sa rečník 19. Kto je za? Áno, hlasujeme o 19. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Chcem vás poprosiť, aby sme hlasovali elektronicky. Preveríme si výsledok. Otváram elektronické hlasovanie. Č- zdržali ste sa alebo nie? Niekto má pravdepodobne problémy pri hlasovaní, takže otváram elektronické hlasovanie. Elektronické hlasovanie je uzatvorené. Tento návrh sa zamieta. Teraz pozňujúci návrh číslo 7 baronky Ludford. Kto je za? Proti? Prijíma sa. Dobre, preveríme si to elektronicky. Ukončujem hlasovanie. Návrh sa prijíma. Plus Allora si aggiunge un voto favorevole. Ah, are you in favor? Ah, okay. So adopted. Takže vy ste za? Áno. Pridáme tento hlas. bol tam jeden hlas pre a proti. Uh, prepačte, ale vyzerá to tak, že tu máme technický problém. Vyzerá to tak, že sme mali ešte jeden hlas za návyše, takže tento návrh sa prijíma. Mohli by ste prosím vysvetliť, o čom teraz hlasujeme. Hlasovali sme, alebo sme teraz pri návrhu číslo 6 a chcem sa spýtať, kto je za návrh číslo 6. Kto je za ešte raz? Kto je proti?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 Kartu mám teraz pri sebe, ale e, prístroj kolegu nefunguje. Ale na výsledku to nič nemení, hovorí pán predsedajúci. Pozmeňovací návrh 9 s možným pozmeňovacím návrhom, kto je za, kto je proti. Prijatý. Pozmeňovací návrh 2. E, hlasujeme rukou. Prijatý. Pozmeňovací návrh 14. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Preveríme to elektronicky. Hlasovanie je zahájené. Hlasovanie ukončené. Zamietnutý. Pozmeňovací 15. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 16. Za. Proti. Zamietnutý. Teraz budeme hlasovať. Nie, pani Latfordová. Pán predseda, otázka Kosova je citlivá a prosím vás o trpezlivosť, aby sme v Libe vypracovali záverečné znenie. Mm, je možné, že to asi bude iné. A pozmeňovací návrh 7 prešiel veľmi tesne. Prosím, e, aby tí, ktorí ste e, e, nehlasovali za sedmičku, aby ste nehlasovali v záverečnom hlasovaní. Je to v dobrých rukách pani Fajon a e, nájdeme dobré znenie. Takže e, prosím, aby ste si uvedomili, že výbor bol na tom rozdelený v tejto otázke a budeme o tom hlasovať aj v Libe. Ja som tam tieňový spravodajca a budeme sa usilovať, aby sme dospeli k dobrému výsledku. Kolegovia, kolegyne, záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasovanie je zahájené. Hlasovanie je ukončené. Tým je to prijaté. Ďakujem vám za vašu spoluprácu. E congratulazioni alla collega Latford. A ďakujem tiež pani spravodajkyni Latfordovej. Bene. L'onorevole no, no, no. sì. Muniz. A chi? Qual è la parola? Ehm, ha chiesto di intervenire la collega Muniz, prego. Sì. Pani Muniz sa hlási o slovo. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcela protestovať eh, proti eh, vystúpeniam, eh, respektíve proti tomu, ako to bolo riešené, pretože mohli vystúpiť rôzni členovia ale nie e, všetci. Takže buď teda necháme všetkých vystúpiť, alebo nikoho, pretože to bolo diskriminačné, e, diskriminačný prístup. Napríklad ja sa cítim teda diskriminovaná týmto prístupom. Boli tam rôzne návrhy a e, ja by som chcela teda povedať, sa vyjadriť k dvom návrhom, ktoré sa týkali Kosova. Nejde tu o to, aby sme e, popierali alebo upierali bezvízový režim Kosovčanom, ale aby sme špecifikovali, ktoré sú tie príslušné orgány na riadenie a vyjednávanie týchto e, víz. To nemá nič dočinenia s občanmi Kosova, ale preto, aby medzinárodné orgány, ktoré sú teda medzinárodne uznané orgány na vydávanie víz, aby teda boli uznané aby boli uznané rezolúciou OSN 1244. A to som teda nemohla vysvetliť pri, vo svojom vystúpení, pretože ste mi to nedovolili. Kolega, prendo atto delle sue osservazioni. Áno, beriem to na vedomie. Po chvíli, keď bola možnosť hlásiť sa o slovo, e, sme si uvedomili, že dochádza k novej diskusii a ja som sa e, Ty, ja som sa teda iba chcela vyjadriť a mm, to, ako som aj, to, čo som povedala, že teda buď necháme všetkých, alebo nie. Ja si myslím, hovorí pán predseda, že som postupoval správne. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu. Je to výmena názorov k írskému referendu o Lisabonskej zmluve. Predseda Albertini sa nazdáva, že by bolo dobre, aby sme o tejto veci hovorili, pretože Ide o špecifickú otázku e, výboru, ktorý bude tvoriť spoločné kroky. E, pani Nates by bola za to zodpovedná. Ja by som e, teraz celkom stručne chcel povedať niečo k výsledku írskeho referenda. Jednotlivé politické názory sú zastúpené v tejto sále a my všetci sme tu zhromaždení. A myslíme si, že hodnota demokracie je veľmi dôležitá a dodržanie e, vôle ľudu je tiež dôležité. A to sa vyjadrilo v referende. To berieme na vedomie a to je naše východisko. Teraz budeme pracovať smerom k lepšiemu fungovaniu inštitúcií. Ja si myslím, že okrem iného by sme mali zvážiť aj ďalšie kroky ratifikačného procesu. To sú kroky, ktoré sú pred nami a ktoré e, vyžadujú pragmatické a flexibilné riešenia. Niekedy e, vystávajú otázky, ktoré treba ešte riešiť, aby sme dobehli meškanie. Viete, že český prezident Václav Klaus ešte nepovedal, kedy e, podpíše ratifikáciu, eh, ktorú eh, schválila jeho krajina. Zdá sa, že prezident Klaus si prisvojil právo čakať na rozhodnutie Českého ústavného súdu, pretože niektorí senátori eh, tam podali sťažnosť. A to teda môže o niekoľko týždní alebo mesiacov odsunúť celý proces. Myslím, že to je neprimerané. Takže Teraz by sme mali diskutovať o tom, ako tieto veci budeme riešiť e, v prechodnom období. E, Naslovím teraz niekoľko otázok a potom chcem predsedov a e, ich zástupcov, aby sa k tomu vyjadrili. Prvý bod, ako môžeme zabezpečiť funkcionalitu eh, inštitúcií, najmä pokiaľ ide o komisiu v tomto období, a tiež inštitucionálne novinky zohľadniť, ktoré eh, prídu s eh, Lisabonskou zmluvou. Zmluva z NIS predpokladá skrátenie počtu komisárov z, na 26 z 27 ale e, Lisabonská zmluva teraz má e, návrh, e, každý, každá krajina jeden komisár. E, teda otázka je, e, či je možné vymenovať komisiu a vysokého zástupcu a či sa budeme teda opierať o terajšie e, zmluvy, bez toho, aby sme, sa, aby sme prihľadali na Lisabonskú zmluvu. Tým pádom by vlastne jedna krajina vypadla. Ak by sa to stalo, tak potom musíme si položiť otázku, čo sa udeje, keď vstúpi do, zmluvy, do platnosti Lisabonská zmluva. E, odstúpenie e, komisára e, vyvolalo určité problémy a musia sa teraz preveriť zdroje, ktoré majú k dispozícii a e, prestávanie komisie by mohlo vyžadovať nové hlasovanie o dôvere. To by bol teda ďalší bod, teda aké modalito, modality e, existujú pre vymenovanie vysokého zástupcu. Bude e, vypočutý v parlamente pr tým, ako vstúpi do platnosti zmluva. To je teda niekoľko bodov, ktoré, o ktorých musíme uvažovať a teraz chcem udeliť slovo tým, ktorí sa k tomu chcú vyjadriť. Takže veľmi s napätím očakávam vaše vyjadrenia. Pani Nates, máte slovo. Thank you, President. Thank you, uh, dear, colleagues. Ďakujem. Najprv sa chcem vyjadriť v mene kolegov našej skupiny. Chcem vyjadriť eh, potešenie eh, z výsledku referenda v e, Írsku. Niečo, čes 67% hlasov bolo za Lisabonskú zmluvu a to je skutočne niečo, čo je veľmi dôležité pre Európu. Samozrejme, je to paradox, že írske obyvateľstvo si naplno uvedomilo význam členstva v EÚ prostredníctvom e, alebo na pozadí Eh, hlbokej krízy eh, v eh, oblasti hospodárstva a ekonomiky. A zdá sa, že toto zmenilo ich názor, aby podporili Lisabonskú zmluvu. To nás teší a môžeme už len dúfať, že dvaja prezidenti členských štátov, ktorí ešte nepodpísali texty, ktoré boli korektne ratifikované ich parlamentami, že tak urobia E, čím skôr, tak aby zmluva e, vstúpila do platnosti. Pán predseda, nie som si istá, či som dobre pochopila, či očakávate, aby som už teraz predstavila stanovisko, pokiaľ ide o e, zahraničnú službu Európskej únie. Alebo najprv chcete, aby sme hovorili všeobecne o Lisabonskej zmluve? tak to chce to. Dobre, takže ešte k Lisabonskej zmluve. Je jasné, že tak vo chvíli, keď vstúpi do platnosti, e, nastúpia niekoľké významné zmeny. Tá prvá je, že ehm, sa stratí rozlišovanie medzi tromi piliermi a to je extrémne dôležité. Teda bude oveľa viac hlasovaní, ktoré sa budú príjmať eh, kvalifikovanou väčšinou. Ale najmä oblasť zahraničnej a bezpečnostnej politiky sa zmení. Bude mať väčší význam s vytvorením e, funkcie prezidenta Európskej únie, ktorý bude zastupovať Európsku úniu e, navonok na úrovni e, hlavou, hlav štátov a tiež E, vysoký zástupca pre zahraničnú politiku a bezpečnosť, ten bude e, podpredsedom komisie. Teda e, otázka znie, či budeme schopní nájsť takúto jedinečnú osobu, ktorá bude schopná to všetko urobiť. To je druhá otázka. Ale to prepojenie funkcie z vysokého zástupcu pre zahraničnú a bezpečnú politiku a úzka spolupráca s Hradou na jednej strane a potom podpredseda komisie na druhej strane. To je veľmi zaujímavé a pravdepodobne e, to umožní premostenie medzery, ktorá sa e, niekedy vyskytla. A potom je tu vytvorenie e, Európskej akčnej služby zahraničnej a Dovolte, aby som tu použila neutrálny výraz. Vytvorenie e, skutočnej diplomácie EÚ bude znamenať jednu z veľkých zmien v nasledujúcich rokoch. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolega Brok sa o slovo. Ďakujem pekne. Dovolte mi, kolegovia, niekoľko komentárov. Výsledok 67,1 je obrovským signálom nielen pre a z Írska, ale z Írska pre celú Európsku úniu. Vidíme, že sa v diskusii dajú veci vysvetliť, dá sa vysvetliť obsah zmluvy, a potom to aj občania akceptujú. Rada, tie vyhlásenia, ktoré boli prijaté, to všetko vykorenilo problémy, ktoré Írsko malo, veci ako rodinné právo, nabúravanie neutrality a tak ďalej. To všetko sa podarilo odstrániť. V Írsku teda začala nová diskusia, ich obavy boli adresované tej diskusii bez toho, že by zmluva bola pozmenená. Vôbec nebolo potrebné tú zmluvu novelizovať, pretože problém bol s dezinformáciami, so zlou interpretáciou tej zmluvy. No, teda bolo tu nové referendum, v ktorom bola tá zmluva prijatá. A podľa mňa to je jasný signál toho, že teraz výšok ratifikácie musí prebehnúť úspešne od piatku zmluva vo všetkých krajinách je ratifikovaná parlamentne alebo referendum a chýbajú len podpisy neexekutívnych prezidentov. Toto je samozrejme tiež významná skutočnosť. Ja sa teším, že z Polska sa ozýva, že Kačínsky oznámil, že dodrží svoj sľub a že po írskom referende ratifikáciu podpíše, nič iné sme ani neočakávali. A ja si myslím, že to poukazuje na to, že diskusia je potrebná len o jednom prípade a tu musíme byť veľmi pokojní. Teraz čakáme na rozsudok, rozhodnutie e, Českého ústavného súdu. Ja som ale presvedčený, že to bude pozitívne rozhodnutie, že to bude väčšinou alebo dokonca jednomyselne, že sa súd vyjadrí za to, že Lisabonská smlouva je v súlade s Českou ústavou a myslím si, že by tu nemali vzniknúť žiadne veľké problémy že po takomto rozhodnutí ústavného súdu už nebude dlho trvať, kým prezident podpíše Lisabonskú zmluvu, teda jej ratifikáciu. Takže koncom tohto roka by zmluva mohla nadobudnúť účinnosť. Dovolte mi ešte jeden bod, ktorá, je to vec, ktorou sa zaoberám v ostatných dňoch. Vraj tu bol list predsedovi opozície jednej krajiny, ktorá už ratifikovala tú zmluvu. Je to právne záväzná ratifikácia. A máme tu list takejto osoby, prezidentovi e, ďalšej krajiny, aby tento nenasledoval rozhodnutie svojho vlastného parlamentu, svojho vlastného obyvateľstva. Ako v takej krajine, z ktorej pochádza ten vodca opozície, ako by mala reagovať verejná debata, keby napríklad predseda opozície z Francúzska, Nemecka alebo z Holandska zaslal list kráľovnej napríklad. Prosím vás, e, nepodpíšte to, čo odhlasovalo House of Commons. No tak sa to stalo predsa. Tak to bolo. A ja už vidím pred sebou, ako by reagovala britská tlač. A ja si myslím, že v tejto diskusii by sme si mali mať aj takéto súvislosti. Toto je problém toho predsedu opozície, vodcu opozície. A prezident Klaus, pevne verím, sa nenechá nejako ovplyvniť takýmito listami a že teda podpíše. otázky súvisiace s postupom. Poprvé, pokiaľ ide o obsadenie, o, o obsadenie komisie, tam nemôžeme nič urobiť. Predseda komisie e, bol podľa NIS. A musíme teda nechať bežať bežný postup. Dohodneme sa na tom, kto bude mať vysokého predstaviteľa, ktorá krajina dostane tento post tento postup tiež môže postupovať, teda by sme dožali časový harmonogram do konca tohto roka na obsadenie všetkých postov v komisii. A pokiaľ ide o vysokého predstaviteľa, takýto postup bude následovať, pretože ide zároveň o podpredsedu komisie. Európsky parlament má za úlohu venovať sa otázke, otázkou, zaobrať vysokého predstaviteľa, rovnako ako akýmkoľvek komisárom. Samozrejme, že jeho vzťahy medzi radou, e, komisiou sú iné než pri ostatných komisárov, ktorých menujú členské štáty, nominujú členské štáty. Ale z hľadiska prístupu Európskeho parlamentu je táto pozícia rovnocená so všetkými ostatnými pozíciami komisárov. A tiež by sme sa mali zamyslieť nad tým, aký význam by, by mala tá zahraničná služba Európskej únie a aký časový harmonogram by sme mali dodržať aby sme ju tak povedať, neobrali o muníciu, túto zahraničnú službu Európskej únie. Ďakujem. Grazie molte. Ďakujem pekne, pán kolega Brok. Pani kolegyňa Mejer má teraz slovo, nech sa páči. Me parece que es el colega, <clears throat> el colega Meyer. Je to kolega Mejer. V prvom rade nemali by sme zabúdať na to, že je to po druhý krát, čo Írsko hlasovalo o tejto zmluve, po krát. výsledok bol nie. V tomto prípade bol výsledok áno a ja by som chcel e, sa spýtať, že ak by aj to druhé hlasovanie bolo negatívne, e, čo by sme potom robili? Hlasovali by sme dovtedy, kým by sme nedosiahli pozitívny výsledok? Myslím, že to by naozaj bolo smiešne ja to by som chcel kritizovať aj v mene eh, parlamentnej skupiny, eh, ktorá nie je skeptická, euroskeptická, ale je náročné. náročná. Myslím si, že musíme pokračovať v súlade s demokratickými princípmi a s presvedčením občanov. A myslím, že tu sme videli, eh, že Íry boli vystavení druhej následnej kampani, e, počas ktorej írske médiá, aj teda európske médiá, e, investovali veľký čas, veľké peniaze e, do presvedčovania ľudí. Myslím si, že tu vidíme, akým spôsobom alebo akým tempom táto európska architektúra alebo štruktúra sa vyvíja a mala by tu prevážiť občianská participácia a vždy čoraz rovnejšia a sociálnejšia Európa. A z nášho pohľadu Lisabonská stratégia, ktorá je ešte stále platná a ktorá e, budúci rok chcela vytvoriť 20 tisíc e, e, pozícií a investovať e, veľké prostriedky do podpory konkurencie schopnosti a rastu, e, to sa teda nedosiahne už teraz sme v Európe e, v najhoršej situácii od roku 2030, čo sa týka nezamestnanosti a ekonomickej produktivity. Ak by ak teda Lisabonská stratégia zlyhala, prečo nikto neberie na seba zodpovednosť? Ak sme teda v tejto situácii, táto Lisabonská zmluva, ktorá ehm, má podporovať ekonomický model a podľa eh, článkov 43 a 49 by mala bojovať proti eh, dumpingu a ďalším záležitostiam. Ale eh, v týchto dvoch článkoch by podľa týchto článkov by mala e, prevážiť teda sociálna Európa. Myslím si, že e, v tejto debate sa nevenujeme týmto otázkam. Pýtali sme sa pána Barózu pred jeho zvolením, prečo e, sa, prečo nie je zodpovedný za zlyhanie Lisabonskej zmluvy a povedal nám, že ja nie som zodpovedný, pretože zodpovedná je ekonomická politika USA keby sa tento konsenzus nebol presne uplatňoval, tak si myslím, že najlepšie, čo by sme boli urobili, bolo to, že by sme neregulovali trh. Musíme nájsť spôsob, akým plniť e, potreby občanov, ako mať rovnejšiu a sociálnu Európu. A už tu nehovorím ani o zahraničnej službe EÚ. Chcel by som sa vyjadriť k sekretariátu. E, Nie je možné, aby sme tu mali dokument o zahraničnej službe EÚ, a ktoré, ktorá by teda už e, v blízkej budúcnosti mohla, mohla dobre fungovať. Samozrejme, nemôžeme e, čakať, že zo dňa na deň sa táto otázka vyrieši a preto moja skupina e, kategoricky e, alebo rezultne chce kritizovať tieto otázky. Myslím, že potrebujeme oveľa viac času pre pozmenujúce návrhy. A tiež dúfame, že nás ne poznačia, eh, že nás nepoznačí situácia z USA, to, či vyhrajú republikáni alebo demokrati, eh, protiraketové štíty v, v Polsku alebo Česku. Jedna eh, vláda hovorí áno, iná vláda hovorí nie. Áno, čo povieme k otázke odzbrojovania. Potrebujeme mať zahraničnú službu, ktorá sa bude zakladať na antonómnej, na samostatnej politike, ktorá bude zohrávať dôležitú úlohu na medzinárodnej scéne. Bude sa zakladať na základnom princípe úplného odzbrojenia. Musíme brať do úvahy možnosti respektíve existencie rôznych blokov a teda prijať takú politiku, ktorá bude sledovať e, tento cieľ. Neustále um, sa aj tá naša skupina snaží o tieto odporúčania a preto, dámy a páni, uh, teda nie sme euroskeptickí. Samozrejme, nie sme vôbec takto naladení, my sme iba nároční voči Európe a preto si myslím, že toto nie je postup, ktorý nám umožní dosiahnuť sen Viktora Uga z roku 1948, dosiahnuť um, Európu um, federatívnych štátov. A preto budeme stále nároční, budeme mať uh, vysoké nároky na tento postup, čo sa týka ešte tých eh, otázok, ktoré potrebujú, ktoré si vyžadujú ratifikáciu. Je tu ešte aj dôležitý eh, problém, čo sa týka konzervatívnej strany v, eh, v Británii. A na konci by som chcel teda ukončiť to kritikou. Nemôžeme prezentovať jeden dokument dnes a zajtra už očakávať pozmeňujúce, doplňujúce návrhy k nemu. Ďakujem. Grazie per l'intervento, collega. La parola a... Ďakujem pekne, hovorí pán predseda Júci. Slovo má kolegyňa Lunáček. Ďakujem. E, ďakujem. E, na začiatku po španielsky by som odpovedala pánovi Majorovi. E, ďakovali alebo teda hovorili ste o tom, že, ste, že nie ste euroskeptickí, ale že ste veľmi nároční. A e, môžem povedať, že nie ste jediní, ktorí ste nároční. Aj my v našej skupine sme vždy e, kladli veľké nároky na Európu. A Lisabonská zmluva a to, že teraz v referende Íry hlasovali za, to podporuje mm, to, že v budúcnosti budeme mať väčšiu demokraciu. Ehm, myslím, že vy nemáte taký názor, ale ja si myslím, že vďaka Lisabonskej zmluve dosiahneme väčšiu demokraciu v Európe. Tento parlament bude mať viac práv a preto ma vždy prekvapuje, že vy, ktorí ste členmi parlamentu, nie ste za túto zmluvu, ale to, o tom sme už hovorili pri iných príležitostiach. Teraz budem hovoriť naďalej po anglicky. Ja som sa naozaj veľmi potešila, keď sme zistili v sobotu, že hlasovanie v Írsku prebehlo tak, ako prebehlo. Tešili sa všetci moji ostatní zelení kolegovia. Je to už po krát, čo Íri väčšinou, dvojtretinovou väčšinou povedali áno k tomuto posilneniu demokracie. Minulý pondelok som bola v Írsku, zapojila som sa do kampane tamojších zelených na podporu írskej, e, Lisabonskej zmluvy a na rozdiel od toho prvého referenda teraz inštitúcie strany vo vláde a, a inštitúcie typu odbory a tak ďalej tú vec e, vzali pevne do rúk, brali ju vážne podľa mňa prvýkrát bol problém v tom, že tí, ktorí boli e, za, skrátka si povedali, že netreba nič robiť, netreba ísť hlasovať. To bola jedna príčina a druhá príčina spočívala v tom, že niekedy tie aj nelogické argumenty odporcov Lisabonskej zmluvy, tie sa podarilo teraz e, odstrániť keď sa pozriete na zmluvu, tak e, vidíte, že niektoré z tých katastrofických scenárov vôbec nemôžu nastať. Napríklad e, tá minimálna um, ehm, zdá, že by sa znížila na euro 84 podľa Lisabonskej zmluvy. Preboha, ako to môže niekto tvrdiť? Ale to bolo na plagátoch, na uliciach, že minimálna mzda bude znižená na euro 84 je dobré, že e, ľudia už neverili takýmto argumentom, e, ako to bolo v prípade toho prvého referenda, teda referendum teraz prešlo. Ako som už povedala, dôležité je to, že tí, ktorí boli za, Lisabonskú zmluvu, ktorí boli za to, aby Írsko bolo súčasťou silnej Európy. To boli hlavne mladí ľudia, bola to skupina mladých ľudí, ktorí sami organizovali kampaň za Lisabonskú zmluvu. A tým hlavným argumentom bolo, my, platíme, my pardon, patríme do Európy. Áno, máme finančnú a hospodárskú krízu, ktorá tiež prispela k pozitívnemu výsledku referenda. Ale ja mám pocit, že to nebolo len tou krízou. Myslím, že to bolo naozaj takým pocitom spolupatričnosti. Možno sa nepáči všetkým všetko. Aj my uh, tu na tomto mieste kritizujeme rôzne veci, chceme uh, niektoré veci vylepšiť. Pokiaľ ide o ďalší postup, niektorí kolegovia o tom už prehovorili. Viete, že pán prezident Kačínsky oznámil, že podpíše ratifikáciu, to ma teší. Uh, prezident Klaus, e, tam je to ešte neúplne jasné. A sú tu osoby aj v tejto inštitúcii, tejto snemovni, ktoré majú dobré vzťahy s pánom Klausom a mohli by ho trošku presviečať týmto smerom, aby to podpísal, ale viem, že je to zložité. Pokiaľ ide o konzervatívcov v Veľkej Británii, pokiaľ ide o Davida Camerona, ja som bola cez víkend v Anglicku a mala som pocit z toho e, zhromaždenia konzervatívcov, že Cameron e, povedal, že nechce vplývať na nikoho, na žiadnych predstaviteľov iných e, štátov, takže dúfam, že takýto prístup, ktorý pán Cameron prijal v liste proti e, napísanému pánovi Klausovi, že e, nebudú v takéto stratégii pokračovať. Pán Brok situáciu opísal e, veľmi dobre. Napríklad, keby nejaký opozičný líder z Európy poslal list e, britskej kráľovnej, no asi by to nevyvolalo veľkú vlnu načenia v Británii. Pokiaľ ide o tú diplomatickú službu, ja si myslím, že je tu obrovská príležitosť, e, ktorá v tom spočíva nielen tá demokratizácia, ktorá vyplynie pre Európsky parlament a národné parlamenty, ale aj pre občanov. Občania Občianská iniciatíva, jej zavedenie pomôže v niektorých krajinách, hlavne v tých, kde euroskepticizmus e, narastá, ako napríklad u nás, že ľudia skrátka e, sa budú snažiť e, sami takouto iniciatívou riešiť veci, ktoré sa im nepačia. Ďalšia vec, som presvedčená, že zahraničné veci a rola Európy v, vo svete, že sa toto posilní a my e, sa môžeme nasadzovať za veci e, typu predchádzanie konfliktom, ľudské práva. To všetko je uvedené, uvedené v Lisabonskej zmluve. Nede iba o, o vojenské aktivity, ide aj o predchádzanie konfliktom a na to by sa mal, dúfam, aj sa bude zameriavať Európsky parlament. To sú tie veci, na ktoré sa ja teším a dúfam, že v tomto parlamente bude obrovská podpora tomu, aby sa tieto veci uskutočnili. Eh, ďakujem. Kolega Petering. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte jedna poznámka k správe kolegyne Najc, Ale ešte nech sa k tomu vyjadrím. Zareagujem na Elmara Broka, pokiaľ ide o príslušného predsedu opozície vo Veľkej Británii. Predstavte si rozmery správania tejto osoby. Táto osoba chce stiahnuť slovo, ktoré dala Veľká Británia. Súhlasili House of Lords, House of Commons, e, súhlasila e, kráľovná, zmluva je uložená v Ríme a teraz má byť referendum. Toto by bolo porušenie daného slova, slova, ktoré dala Veľká Británia. A ak e, platí, že táto osoba vyzvolila českého prezidenta, aby Lisabonskú zmluvu nepodpísal, tak e, chce, vlastne vyzýva priamo českého prezidenta, aby tento porušil Českú ústavu. Predstavte si, e, že by sa takto správal nejaký predstaviteľ Európskej inštitúcie, tak ako David Cameron. Ako by sa k tomu potom britská opozícia postavila akoby nás osočovali. To, ako sa správa táto osoba, nie je len porušením európskeho práva, ale je to nová forma imperializmu, pretože 27 ratifikačných procesov v 27 štátoch budú Eh, narúšané eh, správaním jednej jedinej krajiny, ktorá poruší dané slovo. A my musíme naozaj rozhodne eh, proti tomu zakročiť. Teraz ale k tomu, čo povedala kolegyňa Najc. Drahá pani kolegyňa, jedna prozba z mojej strany. Toto stanovisko podľa mňa bolo vynikajúce, ale ako parlament by sme mali trvať na tom, že v tejto diplomatickej službe ako Európsky parlament chceme Prepač, nefunguje vám tlmočenie? Pýta sa pán Petering. Prepačte, ešte som nemala možnosť to predstaviť, hovorí pani Najc. Predstaviť môj vlastný text. To je všetko, čo som chcela povedať. Ale ja som to pochopil tak, hovorí pán Petering, že sa k tomu už vyjadrovali nevadí predsa len k tomu niečo poviem, potom to pani Najc môže zohľadniť. Takže ja som si ten text prečítal veľmi pozorne a ja by som vás poprosil, aby v tom texte sa objavila formulácia o tom, že Európsky parlament v tejto diplomatickej službe musí byť e, e, zapojený e, aby sme neboli e, vylúčení, potrebujeme mať e, zastúpenie po celom svete. Ak na tom nebudeme od začiatku trvať, tak e, následne bude veľmi zložité to do toho zakomponovať. Takže poprosím kolegyňu Nights, keď o tom ešte budete hovoriť, aby ste tam zakomponovali aj tú myšlienku, že Európsky parlament musí byť zastúpený v tejto zahraničnej službe, pokiaľ ide o zahraničné zastúpenia Európskej únie. Ďakujem. Eh, Ďakujem, vážení kolegovia. Ak máte slovo, prosím vás, vyjadrite sa k všeobecným otázkam ohľadom referenda a potom spravodajkyňa sa môže vyjadriť e, k vytvoreniu Európskej zahraničnej služby. Pán Korečev. E, ďakujem. Ako moji predrečníci, alebo niektorí predrečníci, som veľmi potešený pozitívnym výsledkom referenda v Írsku a som veľmi rád, že občania Írska, že sa im podarilo rozlíšiť medzi postojom národnej vlády voči Európe a ich postojom voči Európe. A to je veľmi dôležité. Je potrebná vízia, nová vízia v čase krízy, tak ako je tomu v Lisabonskej zmluve. Samozrejme, proti tejto kríze musíme bojovať. Ak by neexistovala EÚ, tak by Írsko možno o, sa dostalo na pokraj krachu, tak ako tomu bolo na Islande. Ale ja by som nepodporil ustanovenie o špeciálnych výsadách e, pre, niektorých pre niektoré členské štáty tak, aby teda podpísali buď tento dokument alebo iný dokument, tak ako nám sú to výsady v daňovej oblasti či sociálnej oblasti, ktoré boli poskytnuté Írsku. Lisabonská zmluva znamená, že členské štáty musia plniť isté povinnosti, ako napríklad eh, tie, o ktorých eh, hovorili eh, ľudia, ktorí boli proti Lisabonskej zmluve. Prezident Barozo, myslím, ak som dobre pochopil, bude istú chvíľu čakať, aby členské štáty sa rozhodli presne, ako budú postupovať a Možno aj českí kolegovia by nám um, a polskí kolegovia mohli niečo povedať o tom, aký je vývoj v ich krajinách, čo sa e, týka e, Českej republiky a snách e, zabrániť vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy. Ja dúfam, že Lisabonská zmluva nakoniec vstúpi do platnosti ešte do konca budúce, pardon, do konca tohto roku. Potom, čo nám pani Níc eh, predstaví jej stanovisko k vytvoreniu Európskej zahraničnej služby, potom sa znova eh, prihlásim o slovo a vyjadrím sa. A ešte jedno malé upresnenie. Dostali sme názor alebo stanovisko. Je to stanovisko ktoré je založené na iniciatíve výboru, alebo aký druh stanoviska je to. Nakoľko kriticky by sme mali byť voči vytvoreniu Európskej zahraničnej služby alebo budúceho vysokého predstaviteľa pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku? je to názor, teda je to stanovisko výboru pre zahraničné záležitosti. E, ďakujem pekne, pán predseda. Vidím, že teda tu máme teraz veľmi všeobecnú debatu. Možno by sme si mohli vypočuť e, prezentáciu pani Knights o Európskej zahraničnej službe, ale môžeme si aj tak teda vymeniť názory ohľadom írskeho referenda. Socialisti a demokrati samozrejme sú potešení konečným výsledkom, pretože sme za Lisabonskú zmluvu. Eh, sme radi, že v tomto druhom referende sa nakoniec úspelo. Myslíme si, že výsledok bude mať silný vplyv na EÚ eh, e a že ukončí inštitucionálnu e, krízu v Európskej únii. Dúfam, že nás to tiež prinúti e, tiež e, alebo povedie k tomu, že budeme silnejší aj čo sa týka na, na medzinárodnej scéne. Polský prezident povedal, že je pripravený podpísať ratifikáciu zmluvy a to som, tomu som veľmi rád. Viete, že akej pozícii je teda český prezident. Neviem, či by sme mali na ňo viac tlačiť. Neviem, či ten výsledok bude kladný, ale mali by sme aspoň vysvetliť to, že keď polský prezident podpíše e, túto zmluvu, bude už len jeden človek v Európe, ktorý brzdí prijatie tento, tejto zmluvy a ukončenie krízy, ak to Česi neratifikujú, tak e, jednoducho to bude výsledok činnosti tejto jednej osoby. Tí ľudia v Českej republiky, ktorí sú za Lisabonskú zmluvu sú významní, tiež e, významní politici v Českej republike a musia si odviesť svoju prácu. Mali by, myslím, tlačiť na prezidenta, je to vnútorná záležitosť a keďže Český parlament už ratifikoval zmluvu, tak nevidím e, žiaden iný dôvod e, s výnimkou možno zvláštnej povahy prezidenta, žiaden iný dôvod, ktorý by mohol zabraniť ratifikácii Tiež si myslím, že britskí konzervatívci by mali veľmi jasne naznačiť, alebo teda by malo byť jasné, že tieto reči o tom, že ehm, bola, bolo nejaké prepojenie medzi Čechmi a medzi eh, Britmi a že teda Česi sa snažia zbrzdiť ratifikáciu, až pokiaľ sa nedostanú britskí konzervatívci k moci. Myslím si, že to nie je podložené. Samozrejme, konzervatívci by sa radi dostali k moci, ale nemyslím si, že by potrebovali eh, také nejaké zvláštne politické konanie a postupy, tak naozaj dúfam, že do konca tohto roku bude ratifikovaná Lisabonská zmluva. Samozrejme sú tu isté ústavné otázky a musíme počkať na uh, verdikt uh, ohľadom uh, zloženia Európskej komisie. Musíme vytvoriť e, novú, novú Európsku komisiu po tom, čo bude ratifikovaná Lisabonská zmluva. Musíme naďalej pokračovať v príprave um, hlasovania o novej komisii a e, nových pravidel. A samozrejme, je tu tiež otázka, otáznik nad predsedom Barozom, Uh, on bol zvolený ešte podľa zmluvy z NIS, takže musíme mať tu jasné rozhodnutie, či môžeme mať predsedu komisie, ktorý bol zvolený podľa uh, zmluvy z NIS a komisiu, ktorá bude zvolená podľa Lisabonskej zmluvy. Neberte to ako nejakú provokáciu, ale možno by bolo dobre, ak by sme znova hlasovali o predsedovi komisie, tak aby sme mali tú právnu istotu a transparentnosť. A potom, keď bude ratifikovaná Lisabonská zmluva, Rada a aj Barozo budú zohrávať naozaj dôležitú úlohu, no predovšetkým čo sa týka zvolenia prvého e, trvalého prezidenta alebo predsedu rady, ako aj vysokého predstaviteľa Musíme zobrať do úvahy to, že právny základ pre tieto dve pozície bude existovať, ale musíme rozmýšľať aj nad tým, kto teda sa stane, kto zaujme tieto pozície a myslíme, že vysoký predstaviteľ pre zahraničnú bezpečnostnú politiku by mal byť predstaviteľom Európskeho socialistického hnutia tak, aby tu bolo väčšie, lepšia distribúcia týchto pozícií medzi politickými skupinami a nakoniec teda po, Európsky parlament by mal byť aktívny, by mal byť zapojený do celého procesu a môžeme v detaľnejšej diskusii o inštitucionálnych aspektoch pokračovať po tom, čo pani Nať prezentuje, predstaví svoje stanovisko. Samozrejme sú tu ešte ďalšie otázky ohľadom spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky a teraz je na nás, aby sme my tvarovali alebo vytvárali mm, nové procesy tak, aby boli priaznivé pre EÚ aj jej občanov, tak aby EÚ mohla zohrávať dôležitú úlohu na medzinárodnej scéne. Ďakujem, pán Kasulidis má slovo. Ďakujem, pán predseda. Najprv chcem poznamenať, že ľudia v Írsku ako suverený národ hlasovali za a bolo to ich suverné právo hlasovať inak, ako hlasovali naposledy. Ja si myslím, že zahlasovali preto, lebo rada im dala jasné záväzky v témach, ktoré spôsobili predtým negatívne hlasovanie. Napriek tomu, že všetky tieto témy neboli problematické, ale tí, ktorí viedli kampaň proti Lisabonskej zmluve, zavádzali týchto ľudí. Finančná kríza ukázala, ako sme na sebe závislí a aké podstatné je, aby sme patrili spolu. Nezabudnime na Island, ktorý sa, chcel, ktorý sa nechcel pridať do Európskej únie, teraz je kandidátskou krajinou. A to práve pre všetko, čo utrpel Island v dôsledku finančnej krízy ako malá krajina, ktorá má e, veľmi e, malú, malú významnú menu. E, ja myslím, že neobstojí ten argument, že e, by sme Írov žiadali o to, aby hlasovali stále znova a znova, kým to hlasovanie nebude za ale to, čo sa snažia e, konzervatívci urobiť e, v Spojenom kráľovstve, je presne to isté, e, čo hovoria tí, ktorí používajú tento argument. Teda dolná snemovňa, podpis kráľovnej, to všetko platí a oni to chcú teraz zmeniť. Je samozrejme, že mnohí z nás podceňujú čo znamená demokracia zástupcov. A my sme e, tu zástupcami, predstaviteľmi takéto demokracie. Štáty e, ratifikovali Lisabonskú zmluvu prostredníctvom demokracie zástupcov. A to je vlastne to isté, čo referendum. A preto niekedy dos, dospieme k výsledkom, ktoré e, sú také, ktoré sme si neprijali. Myslím, že musím povedať, že sa mi uľavilo, keď som počul vyjadrenia prezidenta e, Klausa, ktorý napísal, poslal posolstvo do Británie, že môže mať nádej, že nepodpíše ratifikáciu, kým neprebehnú v Británii voľby. Ja myslím, že prezident Klaus je veľmi vnímavý a vie, akú váhu bude mať e, rozsudok alebo výnos ústavného súdu v tejto veci. A ja si myslím, že veľmi skoro ústavný súd príjme rozhodnutie a on bude musieť podpísať ratifikáciu Lisabonskej zmluvy a e, Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti začiatkom budúceho roku. Keď Lisabonská zmluva začne platiť, keď sa stane zákonom Európskej únie a tým končím, pán predsedajúci, vtedy ani jedna krajina nebude môcť vziať ktorúkoľvek inú krajinu za ruka, e, rukojemníka alebo celú Európsku úniu e, držať ako rukojemníka. Budú musieť presvedčiť e, ostatných 26 členských štátov. A k tomu, čo povedal pán Digener, k otázke pána Barosu. Ja myslím, že táto otázka je definitívne vyriešená. Ja si nemyslím, že tu je nejaká otázka legitimity, pretože on dostal väčšinu, ktorá požadu, ktorú požaduje aj Lisabonská zmluva. A ak niekto bude spochybňovať legitimitu pána Barosu a jeho e, novú funkciu, nový mandát, tak potom spochybňuje aj legitimitu tohto parlamentu. Ďakujem. A teraz máme pred sebou tri posledné e, prihlášky do diskusie. Prosím vás o vašu e, stručnosť. Pani Lezing. Ďakujem. Veľa sme tu počuli o demokracii. E, v Nemecku máme e, vyjadrenie, e, čo nepasuje, to prispôsobíme a pri referende v Iesku si myslím, že toto bolo to heslo, ktoré stálo nad demokraciou, sloboda vyjadrovania, referendum, spolurozhodovanie, to všetko sú demokratické pojmy, ktoré sú pre nás dôležité, ale Demokracia je e, veľmi krehký útvar. V Taliansku bola manifestácia za slobodu prejavu a samozrejme tam nie je zakázaná sloboda prejavu, ale tam ide o to, že kto má väčšinu, kto má vplyv. A v tomto referende v Írsku som skonštatoval mnohé veci, ktoré boli proti demokratickým pravidlám. Teda chcem sa opýtať, či inštitúcie EÚ nemajú záväzok v takýchto procesoch, ako je referendum v niektorom štáte, sa správať neutrálne. Ale to tak nebolo. Komisia vycestovala do e, Írska a podielala sa na kampanii. Použili sa finančné prostriedky, Eh, v rozpore s eh, írským právom a išlo aj o prostriedky členov Európskeho parlamentu, ktoré spolufinancovali kampaň v Írsku. Samozrejme, eh, Ryanair investoval tisíce do tejto kampane. Ja samozrejme si kladiem otázku, či toto je demokratické, keď sa zástupcovia EÚ takto aj zástupca komisie masívne angažujú do vyjadrovania názoru niektorého z, č, e, z národov. Kolega tu hovoril o tom, že v tej kampani je mnoho ohovárania. Eh, hovorí sa o tom, že národy budú mať viac spolurozhodovania, ale ja si kladem otázku, kde je spolurozhodovanie o vysielaní vojakov eh, v mene Európskej únie. V článku 36 som sa čítala, že eh, tu ide o problém a problematické otázky. V otázke vojny a miera e, vlastne na úrovni EÚ e neexistuje e, spolurozhodania a preto by som rada počula váš názor k tejto téme. Ďakujem. Ďakujem. Pán Šip má slovo a pán Vreda. Ďakujem, pán predstavujúci. Ďakujem. V polskom parlamente som bol zapojený do e, procesu ratifikácie. Bola to veľmi emocionálna diskusia a môžem vás ubezpečiť, že predseda Poľska podpíše zmluvu veľmi skoro. Ja verím jeho slovu a e, som presvedčený, že sa to udeje rýchle. čase. E, keď sa tento proces odohrával v Polsku, myslel som si, že to nebude jednoduchý proces a že nebude jednoduchý ani v iných krajinách. Ja si myslím, že dobrá správa vyplývajúca z výsledku írskeho referenda je, že o e, Európskej únii prebieha autentická debata v členských štátoch verejná diskusia o téme zmluvy a jej obsahu. Táto zmluva samozrejme nie je taká dobrá, ako jej obhajovateľia stále tvrdia, ale nie je ani tak zlá, ako hovoria jej oponenti. A to, čo sa od nás očakáva, je schopnosť spolupracovať a nájsť zhodu e, v obťažných situáciách. Pokiaľ ide o inštitúcie, e, zmluva znamená posun napred. Umožňuje vytvorenie inštitúcií, ktoré môžu Únii napomôcť, aby lepšie fungovala. Napríklad prezident rady. Ale kto ním bude? Aká bude jeho úloha? Bude moderátorom alebo bude vládnuť pevnou rukou? To je jedna otázka. A vo svetle tejto otázky potom, aká bude úloha predsedníctva rady. Zmluva tiež vyjasňuje úlohu EÚ, pokiaľ ide o zahraničné vzťahy. Mnohé ústavné súdy členských štátov rozhodovali o zmluve. Chcem upriamiť pozornosť najmä na rozhodovanie v Českej republike, ale aj tiež rozhodovanie a rozsudok e, ústavného súdu v Karlsruhe. Tento hovorí o úlohách národných parlamentov a ich vzťah k Európskej únii. Koncept subsidiarity sa stále stáva dôležitejším a my v Európskom parlamente by sme viac mali premyšľať nad tým, ako sa tento parlament e, bude vyvíjať, ako vytvorí štruktúrované vzťahy s národnými parlamentmi. E, prednedávnom e, výbor pre zahraničné veci navštívil náš národný parlament. A mne veľmi išlo o e, to, aby tieto vzťahy boli e, dobré. A to, čo by sme si najmenej prijali, je to, že v národných parlamentoch vznikne názor, že ich e, mienka sa neberie vážne. Pokiaľ ide o dobré fungovanie Európskej únie, na pozadí Lisabonskej zmluvy, tak to bude závisieť predovšetkým od schopnosti spolupracovať a zo strany všetkých, ktorí sú zainteresovaní. Žiadna zmluva to nikomu nenadiktuje, to vyžaduje dobrú vôľu. Ja si myslím, že britská skúsenosť je tu jedinečná. To, čo sme videli, je ratifikačný proces, ktorý bol ukončený, ale teraz ho niekto spochybňuje. Ďakujem. Posledný príspevok do diskusie pán Vreda. Chcel by som uvítať výsledok rozhodovania v Írsku Veľmi som sa potešil z toho, že Íry hlasovali za túto zmluvu. Samozrejme, ak sa opakuje referendum, tak to vedie k tomu, že dôvera je oslabená. Ale ja si myslím, že dôvody pre nedôveru e, z toho prvého kola, tie dôvody boli vysvetlené, odstránené. Ak by ten výsledok bol býval tesnejší, tak by sme samozrejme tú dôveru mali aj naďalej. Ale ten rozdiel bol jasný a to odstránilo akúkoľvek nedôveru. Teším sa aj z toho, čo sme tu počuli, totiž, že prezident Polska dodrží svoj sľub a podpíše zmluvu. A k tomu, čo povedala pani Lunačeková. Jednotlivé strany zmluvu brali vážne a to, že to brali vážne, znamená, že sa dopracovali k pozitívnemu výsledku. To je vlastne známka toho, že tu máme pre sebou politický posun napred v časoch krízy. A ešte paradoxnejšie je to, že prezident Českej republiky, teda jedného z členských štátov EÚ, sa teraz stavia na stranu opozície v Británii, samozrejme pán Cameron e, ešte nie je vo vláde, možno bude zvolený a bude vládnuť, ale e, český prezident sa teraz opiera o vyjadrenia opozičnej strany, ktorá by mohla prísť k moci. A ak to bude mať e, zlé dôsledky, tak to bude problém. Ale ja sa spolieham na múdrosť českého prezidenta a ja si myslím, že tu nemôžeme čakať na nejakú prípadnú politickú zmenu v Spojenom kráľovstve. A pokiaľ ide o výsledok e, voľby predsedu komisie, tak tam je, mi je jasné, že pán Barzo bol zvolený úplne legitimne a nemyslím si, že e, by sa to nemalo e, revidovať. Ďakujem. A teraz pani Najec, pokiaľ ide o návrh stanoviska. Pán predseda, drahí kolegovia, takže mám nakoniec príležitosť predstaviť vám moje stanovisko k správe kolegu Elmara Broka za výbor AFKO, pokiaľ ide o Európsku zahraničnú službu. Niektorí kolegovia sa vyjadrovali k e, časovému harmonogramu a ja viem, že je to všetko veľmi nátesno. Prečo je to tak? Nuž, pán kolega Brok už na svojej správe pracoval. vo výbore AFKO a potom výbor, ako aj konferencia predsedov rozhodli, že sa rozpráva o tejto správe posunie na neskôr, konkrétne na čas, kedy už budeme poznať výsledok írskeho referenda. Prepačte. Excuse me. The Irish referendum took place... Ešte raz prepačte. Írske referendum prebehlo v piatok. Dnes ráno sa vo výbore pre ústavnoprávne záležitosti hovorilo o správe pána Broka. Teraz my hovoríme o mojom stanovisku k tejto správe v tomto výbore. A so sekretariátom, ktorý za to nemôže, za tieto veľmi tesné lehoty, ide o politické rozhodnutia, ktoré padli. Takže je neférové obviňovať sekretariát za to, že texty boli dispozícii až tak neskoro. My sme sa rozhodli, že texty nebudú prezentované, kým nebudeme vedieť výsledok e, írskeho referenda. Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov bola posunutá, nebude to zajtra, bude to 8. oktobra, to je štvrtok, bude to napoludne 12.00, takže máte k dispozícii trošku viac času, než sa pôvodne predpokladalo. Toľko k časovému harmonogramu. Vo výboroch sa bude hlasovať v pondelok vo Štrásburgu, teda vo výboroch a potom o pár dní neskôr v Štrásburgu sa bude hlasovať aj na pléne. Prečo chceme, aby to hlasovanie prebehlo už počas oktobrového pléna? Je to preto, lebo ten text chceme mať k dispozícii pred neformálnym summitom, ktorý prebehne o niekoľko dní na to. Iste viete, že švedské predsedníctvo chce pokračovať v diskusii o týchto otázkach. Ide tu o rozdelenie postov v eh, komisii, vysoký predstaviteľ, predseda rady a tak ďalej. Takže aby mohli tieto rozhovory na neformálnom samite začať naozaj seriózne. Chceme, aby stanovisko Európskeho parlamentu bolo k dispozícii už pred začiatkom tohto samitu. Preto takýto tesný časový harmonogram, ja viem, že to nie je príjemné, ale pevne verím, že chápete politické dôvody, ktoré za tým stoja. Teraz k samotnému stanovisku. Na úvod sú tam všeobecnejšie komentáre, že samozrejme vítame výsledok irského referenda. My sme dúfali, že ten výsledok bude pozitívny, takže to v tom texte už máme. Takže vítame výsledok irského referenda, poukazujeme na to, aké zmeny Lisabonská zmluva prinesie v oblasti zahraničných vecí. Jednou z týchto zmien je, že vysoký predstaviteľ bude zároveň podpredsedom komisie a že bude mať k dispozícii Európsku zahraničnú službu. Zdôrazňujeme úlohu Európskeho parlamentu. V celom tomto postupe Európsky parlament neustále vyzýval k vytvoreniu spoločnej európskej diplomatickej služby a my teda um, tam tiež zakomponujeme, že Európsky parlament by mal byť uh, účastný uh, vytvoreniu EEAS, teda tejto zahraničnej služby. A pokiaľ ide o rozpočtové dopady, myslíme si, že je potrebný včasný dialog s Európskym parlamentom, tak aby táto externá služba mohla začať uh, čo najskôr efektívne fungovať a aby bola aj mm, náležite finančne vybavená pokiaľ ide o vysokého predstaviteľa, ten by mal predložiť svoje návrhy čo možno najskôr. Trváme na tom, že je potrebné dodržať následujúce princípy. Poprvé, zahraničná služba by mala vzniknúť v rámci administratívnych a rozpočtových štruktúr komisie, pričom by komisia mala podporovať e, vysokého predstaviteľa pri vykonávaní zahraničnej politiky v mene rady. Toto je naozaj taká zvláštna pozícia, ale myslím, že to je logický. Je to logické vyústenie tohto tejto funkcie vysokého predstaviteľa, ktorý bude zároveň e, patriť do rady a zároveň do komisie, takže myslíme si, že to zodpoveda aj e, stanovisku, ktoré zaujíma Elmar Brock vo svojom návrhu správy. Tiež si myslíme, že zahraničná služba sa musí zaoberať zahraničnou aj bezpečnostnou a obrannou politikou. Uh, toto sú veci, ktoré momentálne spadajú pod uh, právomoc DG Relex. Vysoký predstaviteľ by mal predložiť e, komplexný návrh o tom, ako budú v novej inštitucionálnej štruktúre realizované zahraničné operácie, uh, Ide o humanitárnu pomoc, rozvojovú pomoc, o rozširovanie, ľudské práva a tak ďalej. My si myslíme, že tieto veci, vrátanie obchodu, by mali byť súčasťou našej zahraničnej politiky a zdôrazňujeme potrebu zakomponovať rozvojovú pomoc do tejto novej zahraničnej služby. Takto sme to tam naformulovali a to znamená, že teda, že to neznamená, že by e, napríklad obchod alebo ďalšie komponenty nemali byť od samotného začiatku e, súčasťou e, tejto zahraničnej služby. Jednotky vojenského a civilného riadenia kríz E, toto sú štruktúry, ktoré momentálne sú v rade. Myslím, že by to tak malo aj e, zostať a poukazujeme na to, že je potrebné, aby aktéry v rámci e, zahraničnej služby si vymieniali informácie, aby pomáhali vysokému predstaviteľovi pri plnení jeho mandátu, teda s cieľom, aby naša zahraničná politika bola efektívna, koherentná a konzistentná. Od vysokého predstaviteľa požadujeme, aby venoval pozornosť, náležitú pozornosť eh, náboru pracovníkov, eh, pretože zamestnanci budú pochádzať zo zdrojov komisie, rady aj členských štátov. Pokiaľ ide o zahraničnú službu, táto má byť profesionálne diplomatickou službou a preto musí mať k dispozícii personálne zdroje, teda výberové konania musia byť náležite realizované s ohľadom na geografickú vyváženosť. Diplomati a zamestnanci z rady, z komisie a z členského štátu by mali mať rovnaký status, rovnaké úlohy a mali by podliehať rovnakým podmienkam zamestnávania bez ohľadu na to, či ide o úradníkov, o dočasných eh, zamestnancov alebo o zamestnancov iba vyslaných na určité časové obdobie. Toto sú veci na úvod. Je naozaj potrebné si to takto na úvod zadefinovať, pretože e, plynulé fungovanie takejto služby vychádza z toho, že všetci, čo tam pracujú, fungujú podľa rovnakých e, podmienok za rovnakú mzdu. Ak tomu tak nie je, dochádza ku konkurencii, e, vzniká tak povediať, zlá krv a my sa chceme vyhnúť eh, práve touto formuláciou eh, takejto situácii. Esprit de corps, teda nejaký spoločný duch, duch týmu, tento je, potrebný eh, budova, je potrebné budovať s cieľom vytvoriť rámec integrovanej diplomácie, ktorá prepája národnú, národné a európsku úroveň diplomácie. Uh, aby e, takáto diplomatická kultúra vznikla, je potrebné robiť e, školenia, výcviky na základe spoločných osnov existujúce siete a zariadenia na vzdelávanie diplomatov by sa dalo prepojiť e, v Európskej diplomatickej akadémii. Ďalší bod hovorí o budúcich delegáciách Európskej únie. Tieto my vnímame ako integrálnu súčasť Európskej zahraničnej služby. A tieto delegácie by mali dostávať inštrukcie a mali by podliehať dohľadu vysokého predstaviteľa. Administratívne by tieto mali byť súčasťou komisie. Čo to znamená? Znamená to, že navrhujeme, aby existujúce delegácie komisie boli pretransformované na delegácie Európskej únie ale zároveň by mali zostať e, administratívne v rámci komisie. A to aj v prípade, že inštrukcie a kontrola e, budú podliehať e, vysokému predstaviteľovi. Osoba vysokého predstaviteľa by mala neustále informovať náš výbor o menovaniach do najvyšších pozícií v zahraničnej službe a tiež by mala táto osoba, umo- osoba vysokopredstaviteľa eh, umožniť tomuto výboru vypočutia týchto zamestnancov, ak si to tento výbor bude želať. Vysoký predstaviteľ by mal znova začať s rokovaniami o novej medzištociálnej zmluve medzi komisiou a parlamentom, hlavne pokiaľ ide o prístup k službám, pardon, k eh, informáciám, k údajom, ktoré sú potrebné na interinstitucionálnu spoluprácu. Pokiaľ ide o eh, vzťahy eh, misií EÚ mm, voči tretím štátom. Ich úloha bude doplnková k úlohám zastupiteľských úradov členských štátov. Uh, tieto e, európske zastúpenia by mohli dokonca prevziať konzulárne, úrady a, konzulár, konzulárne úlohy a zaoberať sa napríklad e, vízovými otázkami. Toto je teda moje stanovisko k správe kolegu Broka. Upozorňujem vás na tieto body. E, ešte vyzývame Radu, členské štáty a komisiu, rovnako ako aj vysokého predstaviteľa, teda toho budúceho, aby v plnej miere uh, dodržiavali ambiciózny plán vytvorenia Európskej zahraničnej služby. Má to byť postupný prístup, preto je potrebné sa vyhnúť plitvaniu zdrojmi, nekonzistentnostiam a nejakým inštitucionálnym, inštitucionálnym konfliktom. A tiež e, teda potvrdzujeme, že chceme vykonávať naše rozpočtové právomoci z oči voči e, týmto novým subjektom a zvorazňujeme, že Európsky parlament teda má rozpočtovú právomoc v s európskymi zmluvami. Prečo som to tam uviedla? Uvádzam to tam preto, lebo mám určité obavy, sú to obavy, ktoré sa podľa mňa neriešia pri diskusiách o zriadovaní nových služieb. Konkrétne tejto novej služby ide o to, že tu existuje obrovská sieť delegácií komisie, je ich viac než 5 tisíc tých zamestnancov, ktorí tam pracujú. E, možno nemajú za každým diplomatický status, ale e, pracujú pre tie rôzne generálne riaditeľstva, rôzne agentúry a tak ďalej. No a keď si uvedomíme, ako to momentálne vyzerá a keď si vyberieme možnosť postupného budovania zahraničnej služby, tak e, je tu riziko, že tu bude súťaž. Súťaž medzi delegáciami komisie, ktoré budú naďalej fungovať, a medzi touto novou službou. A toto bude zložitá situácia, počas určitého prechodného obdobia. Viem, že niektoré členské štáty s tým nesúhlasia, niektorí chcú, aby sa to urobilo zo dňa na deň. Teda veľký tresk, všetky súčasné delegácie Európskej komisie zrazu majú byť e, delegáciami EÚ. Potom sú tu iné členské, ktoré chcú taký skôr postupný prechod. Začníme tými multilaterálnymi postmi. Začníme v New Yorku, začníme v Ženeve. Uh, a ja sa obávam, že keď pôjdeme týmto smerom, tak tu bude skrátka súťaž medzi týmito jednotlivými subjektami, dôjde k duplicite, k plitvaniu zdrojmi a ja si nesam istá, že toto je najlepší spôsob. Hoci si uvedomujem, že veľký trest, ktorý som už spomínala, bude naozaj obrovskou zmenou, ale naozaj chcem prstom ukázať na to riziko vzniku konkurencie, prelinania kompetencií a tak ďalej. Ďakujem pekne za pozornosť. Som sa poďakovať aj sekretariátu komisie, ktorý bol mimoriadne napomocný. Grazie. Allora, sul parere della renatrice. Pekne. Hovorí pán predsedajúci, hlási sa niekto o slovo k tomu, čo povedala pani spravodajkyňa a pán Brov, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. My sme prejavili rešpekt írským voličom a musíme teraz dohľadu na to, aby sa o tom výsledku premyšľalo v našich inštitúciách. Zahraničná služba bude mať určite mimoriadný význam. pod vedením e, viceprezidenta e, bude táto služba e, pracovať a ako parlamentári by sme mali dohľadnúť a dbať o kontrolu. Samozrejme, tu musí ešte dojsť k voľbe so súhlasom komisie a po vypočutí v parlamente. To znamená, že parlament si musí vyhradiť právo, aby predložil vlastnú správu a to robí pani Nates eh, v spolupráci s výborom pre zahraničné veci. Teda toto je vlastne to, čo chceme využiť našu, našu rokovaciu pozíciu pri rozhovoroch s komisiou. Samozrejme, mm, keď sa tieto tri inštitúcie majú dohodu, tak je potrebné dojsť k kompromisom. Chcem sa pripojiť k tomu, čo povedala pani Nates. Ehm, e, táto zahraničná služba by mala byť napojená na komisiu. Teda administratívne e, a rozpočtovo by to malo byť pripojené k parlamentu, tak sa to hovorí v, rozho- v rozhodnutí parlamentu, ale v zmluve sa hovorí, že e, táto služba bude mať charakter sui generis. E, to znamená, že to nebude agentúra, to nemôžeme proste porovnávať inštitúciálne s e, agentúrou pre potraviny. E, táto súčasť komisia musí byť usporiadaná sui generis, pretože v oblasti zahraničnej politiky sú odlišné príslušnosti a právomoci teda musíme zabezpečiť to, aby e, táto služba pod vedením e, vysokého predstaviteľa e, vykonávala lojálne pozície rady a nie komisie. Teda otázka, je tu ale aj otázka personálu. Samozrejme, to sa musí riešiť ale inak, ako je to v prípade komisie teda e, oni musia mať právo vyvoliť si svojich spolupracovníkov. Ja si myslím, že všetky tieto otázky budú napojené na e, príslušnú prípravu odbornú a že to sa bude diať v súčinnosti s výborom pre zahraničné veci lebo to, čo vidím v tom liste pani Nec, tak si myslím, že podporuje takéto stanovisko. E, teda musíme dospieť k spoločnému politickému e, stanovisku. Ja som preto vďačný za to, aby keď tento výbor príjme a bude konať rýchle, lebo to je v záujme tohto výboru. To je kľúčová otázka, či budeme do tohto procesu zapojení a či nám budú dané kontrolné možnosti od začiatku, po, od vysokého predstaviteľa až po e, priebežnú kontrolu zahraničnej služby. Nemôžeme dovoliť, aby celý tento program, pokiaľ ide zahraničné vzťahy, aby bol tento, táto otázka zanedbaná. Teda my musíme dbať o to, nesmieme dovoliť, aby vypadla parlamentná kontrola e, tejto služby. Dovolte mi, pán predseda, ešte jednu poznámku. moja kolegyňa Krajanka z, zo strany ľavice e, túto poznámku povedala, že ja už tu nie je, asi išla po svojich e, iných praktických povinnostiach. Chcem skonštatovať, že rozhodnutie e, ústavného súdu o nasadení e, vojakov sa koná podľa národného právu. A u nás e, je to tak, že parlamentná výhrada e, z Bundestagu trvá. A ja preto chcem povedať, že nemôžeme pripustiť, aby sa diali nasadenia vojakov bez parlamentnej kontroly. A tu sa zapája aj e, Európsky parlament, teda neexistuje oblasť, ktorá bola vyňatá z parlamentnej kontroly. A toto je teda ohováranie. A to sa muselo vysvetliť aj v Írsku. Takže nesmieme dovoliť, aby sme občana pokladovali za hlúpeho a vzali mu kontrolu v takýchto oblastiach. Lavičiári zastupujú politickú tradíciu, ktorá podľa mňa netvorí jadro demokracie a ja, si preto nenechám, ja sa preto nenechám poučovať o demokracii od takýchto ľudí. Grazie. La parola all'onorevole... Ďakujem. Pán Vienin. Takže nie, pán Kovačev. E, ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi Brokovi aj pani Nic. Ďakujem za to objasnenie. Už e, v tom mám teda jasnejšie, aká je naša pozícia, aké sú povinnosti parlamentu. Chceli by sme podporiť toto stanovisko a v tejto línii aj viesť e, debatu a potom budúcu spoluprácu medzi parlamentom, radou a komisiou. Chcel by som sa vyjadriť k niektorým veciam ešte zo včera a chcel by som požiadať o väčšie alebo lepšie vymedzenie povinnosti aj to, o, um, aká entita alebo teda aká organizácia bude táto služba a plus potom otázka personálu. rozvojové politiky by mali byť zahrnuté e, do tejto služby, ale potom iné veci, ako napríklad obchodná politika alebo e, humanitárna pomoc, tie by mali byť vylúčené. Takže ešte stále čakáme na návrh e, vysokého predstaviteľa, teda ako sa to bude riešiť. Myslím, že by sme mali prezentovať naše názory a myslím, že obchodná politika a e, politika rozširovania by mala byť vylúčená z tejto služby. A ešte by som sa chcel vyjadriť aj k právnemu statusu tejto diplomatickej služby. Buď by to mala byť agentúra, alebo teda orgán EU. Orgán EU má väčšiu finančnú nezávislosť, ale pripúšťam, že teda mali by sme hľadať aj mm, finančne nákladné, eh, pardon, finančne efektívne riešenie. Takže to by sme mali dať, mať na pamäti pri určovaní právneho statusu tejto diplomatickej služby. A ešte tretia poznámka. Je to v 5 D v návrhu stanoviska, týka sa to personálu. Samozrejme, mali by tu byť transparentné a spravodlivé výberové e, konania pri dosadzovaní personálu. A tiež si myslím, že by tu mal byť vytvorený výbor, e, ktorý by stanovoval e, pravidlá a podmienky pre Eh, výber personálu. Myslím si, že by sme tu mali dodať, že by tu nemala byť iba geografická vyváženosť, ale tiež aj tie isté podmienky, eh, ako je proporčnosť a podobne, teda tie podmienky, ktoré sú, pri, ktoré sú v Európskom parlamente. Takže to boli také tie tri poznámky a pripomienky. Vidím, že ešte máme istý čas na prezentáciu pozmeňovacích návrhov. E, ďakujem pekne za vystúpenie, keďže musíme skončiť o 12.30. E, máme teraz e, čas na rečníkov, ale rešpektujte prosím rečnícky čas, obmedzený na dve minúty. Pán Civili, ďakujem pekne. Ak máme spoločné záujmy, mali by sme mať aj spoločnú politiku. A ja predpokladám, že máme spoločné záujmy a naša spoločná zahraničná politika je vlastne takým vyústením spoločných záujmov. Problémom je to, že momentálne teda ešte nemáme spoločnú zahraničnú politiku Európskej únie. Ale čo sme si teda zvolili? keď sme sa rozhodli napredovať a pokračovať e, v ratifikácii Lisabonskej zmluvy, snažili, snažíme sa o to, aby sme mohli hovoriť jedným hlasom na medzinárodnej scéne a na to, aby sme boli e, konzistentní, mali by sme mať e, taký, takúto zahraničnú službu. Tá môže byť koherentná len vtedy, ak bude zapojená do štruktúr komisie. Len vtedy, ak budeme mať rozpočtovú kontrolu nad touto službou len ak teda aj parlament bude vykonávať e, kontrolu nad týmto orgánom, ak táto služba bude zahrňať všetky aktivity týkajúce sa e, zahraničnej politiky, e, to znamená humanitárna pomoc, rozvojová politika, obchodná politika a tak ďalej. Všetky teda činnosti, ktoré majú medzinárodný rozmer. Tak preto si myslím, že e, by sme mohli podporiť správu pana Elmara Broka. To som povedal už aj predtým, aj vo výbore AVKO. A ešte pred završným hlasovaním by sme mali zistiť, či teda e, môžeme ponechať priestor pre tie dva prístupy Big Bang a ten postupný prístup. A ešte posledná pripomienka, pán predseda. Hlavným problémom je teraz e, to načasovanie správy, nie obsah správy. Musíme mať jeden hlas e, predtým, než sa na to pozrie rada. Potom budeme mať určite ďalšie príležitosti, aby sme sa pozreli na to, ako môžeme prípade pozmeniť e, rozhodnutie e, rady. A myslím si, že by sme teraz mali podporiť toto rozhodnutie, túto správu bez nejakých väčších pozmeňujúcich návrhov, aby teda sa rada čo najskôr začala e, tejto otázke venovať. Ďakujem pekne. Kolega Galer. Ďakujem veľmi pekne. Podporujem stanovisko kolegyne Nájc a chcem pokazať niekoľko málo bodov zo svojej práce vo výbore pre rozvoj chcem povedať, že je podstatné, aby sme túto oblasť politiky zahrnuli do zahraničnej služby. My vlastne máme len jednu spoločnú politiku voči e, rozvojovým krajinám teda či ide rozvojovú politiku alebo bezpečnostnú politiku, je to spoločná politika, ktorú e, máme voči týmto krajinám. Preto to musí byť zahrnuté všetko do zahraničnej službe. V bode 6 kolegyňa uviedla decentný odkaz na to, aby sme sa my mali zaoberať aj osobné, osobnými otázkami. Ja si myslím, že každý vyslanec EÚ, ktoré bude vyslaný do sveta, by mal v tomto výbore vystúpiť, pretože ten, kto nás bude zastupovať, musí obstať v tomto výbore, teda keď u nás zbudí nesprávny alebo dojem bezmocnosti, tak e, určite nebude schopný dobre zastupovať naše záujmy, takže kladiem dôraz na to, aby sme na tom trvali. A posledný bod. Áno, tak ako sa v 5a hovorí, musí tu byť zhoda s komisiou. Teda zahraničná služba musí byť usídlená v komisii, ale myslím, že by to malo byť do istej miery oddelené, aby sme pri vymenovaní delegátov nemali e, tak istý proces ako pri vymenovaní komisárov, aby tu e, vznikal podobný zápas. Myslím si, že ani do našich členských štátov nevysielame ľudí z iných sektorov, teda mali by to byť ľudia, ktorí sú špecializovaní v zahraničnej službe a e, teda e, musí tu dojsť tomu, aby si komisia nemusela, nemyslela, že sa do toho musí celá miešať. Ďakujem. Pán Petering. Pán predseda, budem stručný. Myslím, že môžem vyjadriť súhlasiť. Ja predložím pozmeňovací návrh, ktorý by názdávam sa s politickými kolegami, to musíme ešte prediskutovať, teda mohlo by to znieť ako 5G. Európska zahraničná služba musí zabezpečiť, aby vo svojom zastúpení e, bol pre Európsky parlament e, partnerom v rozhovoru a aby bola zabezpečená spolupráca s e, Európskym parlamentom napríklad pri Eh, vysielaní eh, európskych vyslancov do tretich štátov. Teda musíme zabezpečiť, aby sme boli zahrnutí do štruktúr primeraným spôsobom a v správe eh, Elmara Broka je to vyjadrené vo všeobecnejšej forme, ale myslím, že by to mohlo byť zahrnuté aj v tejto správe. Ďakujem. Bene, molte grazie. Allora il prossimo intervento l'onorevole... Ďakujem. Pani Luneček. Ďakujem, pán predseda. Tiež vo všeobecnosti myslím si, že je tu dosť veľký konsenzus s návrhom stanoviska pani Knight. jej k tomu poblaželať, ale myslím si, že by sme mali zahnúť aj nasledovné veci na kátach 5b, kde sa hovorí o novom inštitucionálnom, inštitucionálnej štruktúre, eh, do ktorej by mala byť zahrnutá táto služba. Myslím si, že by sme tu mali hovoriť aj o životnom prostredí energetike a budovaní mieru, pretože si myslím, že by tu malo byť na to prepojenie. Samozrejme, predložím o tom pozmeňujúci návrh, ale chcela som to len teraz spomenúť. Ešte jedna vec, ktorá sa spomenula, zahrnutie rozvojovej politiky do tejto služby. Pravdepodobne tí, ktorí ste aktívni, alebo boli aktívni v rozvojových otázkach, tak viete, že veľká časť tej rozvojovej spoločnosti e, má pocit, že možno keby sme to tu zahrnuli, tak by potom tie rozvojové otázky neboli až také dôležité, neboli by prioritné. Takže mali by sme ešte nad tým porozmýšľať, či toto rozhodnutie by bolo správne. Sústreď, e, súhlasím s pánom Peteringom, že by, sme mali to, e, že by sme tu mali zapojiť Európsky parlament, čo sa týka európskych akadémií, diplomatických akadémií. Myslím si, že je to dobrý nápad, ale dôležité je tiež využiť už existujúcu sieť akadémií. Samozrejme, máme um, mnohé tieto národné inštitucionálne siete, takže tento proces nebude ľahký pre mnohých ľudí, ktorí sú zvyknutí myslieť uh, v intenciách uh, národnej uh, zahraničnej politiky. Takže istý čas to potrvá, ale osobne by som bola za rýchly prístup, ako povedala pani Nates, aj kvôli tej rivalite, ktorú ste spomenuli. A už len posledný postreh. Naozaj si myslím, že je tiež dôležité eh, spomenúť dobrú vyváženosť eh, rodového zastúpenia. Ďakujem pekne. Teraz pán Strasser. Ďakujem, pán predseda. Stručne. Predložené stanoviska a správy majú podporu z mojej strany. Ďakujem aj za podrobnosti a prihovorám sa za to, aby, ako sme už povedali, postupovali sme plynule. Po druhé, chcem vyslovene podporiť zámer pána Peteringa. Je dôležité, aby od začiatku sa jasne povedalo, že Európsky parlament je súčasťou tohto celku a že je zabezpečená aj podpora parlamentu. A tak, ako to bolo navrhnuté, má to moju podporu. A po tretie, chcem poprosiť, aby sme sa zamerali na to, tu ide o správu pana Broka, že sa tu predpokladá vytvoranie Európskeho diplomatického Eh, vzdelávacie inštitúcie. To je dôležité, aby sme eh, vzdelávali takýchto diplomátov. A bolo by dobre, keby sme nadviazali na doterajšie práce, ktoré eh, sú k dispozícii v stále silnejúcej siete národných diplomatických vzdelávacích inštitúcií a aby sa aj tieto práce zahrnuli do zamýšľaného e, vzdelávacieho inštitútu pre európskych diplomatov. Ďakujem. Grazie. Ultimo intervento. Ďakujem. Predposledný rečník, pán Šip. E, myslím si, že tieto návrhy dokumentov, teda čo sa týka konkrétne pani Nates a jej stanoviska, ako aj e, správa pána Broka ukazujú, že máme naozaj tu veľké e, prostriedky, ale tieto prostriedky sú veľmi roztrúsené. budeme tolerovať plitvanie našich zdrojov, alebo sa budeme snažiť využiť tieto prostriedky. Je jasné, že rozhodnutia v tejto oblasti si budú vyžadovať e, inštitucionálne rozhodnutie. Vysoký predstaviteľ bude musieť e, prepojiť záujmy rady e, so záujmami komisie ale zároveň budeme musieť zabezpečiť to, a tu súhlasím s pánom Peteringom, zabezpečiť to, že Európsky parlament bude zapojený do misií Európskej zahraničnej služby. Tiež zdieľam eh, názor pána Vigenina, môjho bulharského kolegu, ktorý hovorí, že musíme zabezpečiť um, geografickú vyváženosť a inštitucionálnu e, vyváženosť tejto služby. Keď sa pozrieme na delegácie Európskej komisie v súčasnosti, myslím si, že môžeme vyvodiť isté závery, čo sa týka geografického zastúpenia. Myslím si, že táto inštitúcia by mala byť vytvorená takým spôsobom, aby aj Európsky parlament mal, mal vplyv na jej chod a fungovanie. Ďakujem pekne a teraz máme posledné, posledného ročníka. Ďakujem, pán predseda. Chcem ešte uvieť jedno dôležité doplnenie. Podporujem toto stanovisko, ale konštatujem, že pri výpočte Eh, oblasti politiky sa nehovorí o politike ľudských práv, takže by som bola rada, aby sa to v 5b uviedlo, pretože ochrana ľudských práv je eh, celoprirezovou oblasťou v európskej politike a nesmie to chýpať aj v európskej zahraničnej politike a eh, samozrejme načas predložíme niečo aj v písomnej forme. Ďakujem. Prima di lasciare le conclusioni alle relatrici. Ďakujem. Predtým, než uzatvoríme e, to stretnutie, e, pamätajte na to, že musíme do štvrtka e, po obeda predložiť návrhy. Teraz, pani spravodajkyňa, chcem sa poďakovať všetkým kolegom za ich prínos do diskusie. Zdá sa, že je tu dosť široká podpora, konsenzus o tom, akým spôsobom, akým smerom by sme sa mali uberať. A teda je tu aj podpora správy pána Broka. Samozrejme som tomu veľmi rada a rada budem naďalej spolupracovať v tomto ohľade, či nájdeme spoločný prístup um, spoločný prístup o tom, či teda začneme nejaký e, rýchly, ambiciózny plán. No už uvidíme, ale teda je tu konsenzus o tom, že teda ten plán by mal byť ambiciózny a ak s tým všetci budú súhlasiť, ak budeme mať takýto plán, ktorý špecifikuje rôzne veci, tak si myslím, že by sme potom pravdepodobne mohli súhlasiť s postupným, eh, postupnou realizáciou tohto plánu. Takže ak Elmar súhlasí, tak možno takto by sme mohli eh, takto by sme sa mohli spojiť a, takto, a dosiahnuť konsenzus, konsenzus eh, vzhľadom na to, pardon, čo sa týka um, vyjadrení pani, pána Kovačevič, myslím si, že by bolo veľmi ťažké zabezpečiť e, permanentný parlamentnú, zabezpečiť permanentnú parlamentnú kontrolu a preto si myslím, že by e, táto služba nemala mať formu agentúry alebo e, orgánu EÚ. Samozrejme, sú tu aj citlivé záležitosti, nemali by sme e, sa príliš uponáhľať. E, mala by tu byť geografická vyváženosť. Uvidíme, ako sa to vyvinie, ale samozrejme s tým súhlasím. A nesmiem zabudnúť zdôrazniť aj potrebu e, vyváženosti, čo sa týka rodového zastúpenia. A... Takže k tomu bude pravdepodobne pozmeňovací návrh. Môžem súhlasiť so znením návrhu pána Peteringa. Je naozaj dôležité, aby sme špecifikovali, že tieto e, delegácie e, pracujú aj pre, aj pre parlament a parlament by mal byť teda zastúpený e, na rôznych miestach e, v týchto delegáciách. Treba zdôrazniť, že delegácie majú e, že teda treba zdôrazniť, že parlament je dôležitá inštitúcia a mal by byť zastúpený na týchto diplomatických pri týchto diplomatických delegáciách Pozmeňujúci návrh týkajúci sa ľudských práv e, uvidíme teda, ako to bude. Ja dúfam, že znenie tohto návrhu bude také, že ho budem môcť prijať. A ešte raz sa chcem všetkým poďakovať za trpezlivosť a za váš prínos do diskusie. Mm, ďakujem pekne za vašu snahu, za dobre odvedenú prácu, pani Nejc. Nezabúdajte, kolegovia, na to, že dnes po obede máme stretnutie a predovšetkým to, že budeme hlasovať o kandidátoch na Sacharovú cenu. Ďakujem všetkým, ďakujem kolegom, tlmočníkom. Prajem dobrú chuť. Dovidenia.